Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi informo di aver... Dostávame sa k vysvetleniam hlasovania. Mám tu veľmi veľa požiadaviek o slovo, takže možno tu budeme až do 3 čtvrte, na, eh, budeme tu naj, najdlhšie do 3 čtvrte na 3, tak aby technické služby mohli eh, pripraviť e, ďalšie zasadnutie, ktoré začína o tretej. Takže vysvetlenia hlasovania. Eh, pán Kuskieri, správa Zuber, ktorý hovorí menom sociálnych demokratov. Nech sa páči, máte dve minúty. Pán Kuskieri nie je v sále. V ďalšom na známe pán Luhan.